Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Takže schôdza pokračuje ďalej. Zápisnica zo, schôdze je k dispozícii. Sú voči nej nejaké námietky? Nie je tomu tak, takže zápisnica je tým pádom prijatá, schválená. Ďalším bodom dnešného programu je vystúpenie.